ďalej podporuje Mexiko v jeho úsilí. Ďakujem veľmi pekne. Máme tu 6 pozmeňujúcich návrhov a týmto končíme túto tému. A ďalšia téma je Južná Korea a zákonné uznanie trestu smrti. Das Wort für Frau Kollegin Weber für zwei Minuten. Dávam kolegyni Weber slovo na dve minúty. Ďakujem, pán predseda. Po 13 eh, rokoch bez eh, akéhokoľvek trestu smrti v Južnej Koreji je veľmi smutné, že ústavný súd rozhodol o zákonnosti trestu smrti pred dvomi týždňami. Ústavný súd rozhodol, že je to trest, ktorý uzákonil v mene verejnosti skutočnosti to znamená, že považujú trest smrti za preventívne opatrenie, pretože dúfajú, že keď zločinec bude vedieť, že môže byť potrestaný trestom smrti, tak sa nedopustí svojej trestnej činnosti. My všetci vieme, že mnohé štúdie vyvrátili túto myšlienku. Čo je ešte dôležitejšie je, že vykonanie trestu smrti sa nedá zvrátiť. Lepšie pustiť jedného vinného, ako obrať e, jedného nevinného jeho živie. To sa už hovorilo v rímskom práve pred 1500 rokmi. Self. Čo sa týka ústavného súdu, sám uznal, že trest smrti tiež môže byť plný chýb rozsudok trestu smrti a preto si myslím, že demokratické inštitúcie v Južnej Koreji by sa mohli zamyslieť nad tým, aby zrušili trest smrti na dobro. Čo sa týka medzinárodného dohovoru občianských a politických práv a pristúpenia Koreji k tomuto dohovoru, podobne ako k iným medzinárodným záväzkom, bude to veľmi e, zložité potom, aby Južná Korea vycúvala z takýchto záväzkov. A nežiaduca, aby sa pohybovala opačným smerom. Ďakujem. Ďalším rečníkom pán Martin na minútu a pol. Ďakujem, pán predsedajúci. Európska únia vo všeobecnosti a konkrétne tento parlament má za sebou históriu, tradície, vzdorovaniu trestu smrti a jeho odmietania. Nemôžeme urobiť nič len ľutovať rozhodnutie Ústavného súdu Južnej Koreji, že trest smrti podľa nich nie je porušením ústavy Južnej Koreji. Verím, že musíme túto záležitosť zvažovať vo svojich proporciách. Myslím si, že naposledy to bolo pri hlasovaní 7 hlasov ku 2. Neodsúdili používanie trestu smrti, ale korejský parlament dostal právomoc rozhodnúť o budúcom zrušení, možnom zrušení trestu smrti v tejto krajine. Vieme aj to, že Južná Kórea je de facto krajina, kde sa v praxi od februára 1998 nevykonali tresty smrti a odkedy a Amnesty International kategorizuje túto krajinu ako krajinu, v ktorej sa vlastne nevykonávajú tresty smrti v takejto skupine krajín. Lenže táto téma sa stále vracia, keď si najmä uvedomujeme, že vedúci predstavitelia politických strán v krajine, že moratórium na trest smrti treba ukončiť a niektorí väzni by mali byť popravení tí, ktorí boli odsudení na trest smrti. Tento oportunistický hlas pravdepodobne v Južnej Kórii nebude ignorovaný a Južná Kória sa pravdepodobne môže pohnúť smerom k tomu, že zmení svoje zákony, moratórium už nebude platiť a bude krajinou, ktorej sa aj vykonáva trest smrti. Ďakujem, pán predsedajúci, za slovo. Ďakujem, pán kolega Martin. Ďalším rečníkom je pán Kastler. Slovo má na minútu a pol. Dámy a páni, je veľká škoda, že viaceré štáty dnes vo svete ešte stále vykonávajú neludské potrestanie pachateľov trestných činov, a respektíve len povolujú. Podľa mňa nemá žiaden človek právo rozhodovať o živote druhého človeka bez ohľadu na to, či je to na začiatku alebo na konci života. A už vonkoncom nie vtedy, keď ide o potrestanie trestného činu. Tento e, barbarský trest vo forme popravy nemá čo hľadať v dnešnom svete. Dnes zabudnutelný veľký pápež e, Jan Pavel II poukázal na to, že odškodnenie, tá šanca na odškodnenie a na zmierenie musí byť možná a pri nezvrá platiteľnom čine, ako je trest smrti, to nie je možné. Preto žiadame spoločne ako politické skupiny od našich kolegov v Južnej Koreji, aby sa ujali tejto témy v svojom parlamente, aby s nami spolu s nami spolu s Európanmi bojovali o, za odstránenie trestu smrti ako znak ľudskosti. Chcem povedať kolegovia, že spoločne podporujeme tento návrh stanoviska. Ďakujem. Ďakujem, kolega Kastler. A teraz kolegyňa Veržiat na minútu. Počas 4. celosvetového kongresu proti trestu smrti na konci februára v, Ženua, v Ženeve vzrástol e, počet krajín, ktoré zrušili alebo pozastavili trest smrti. Južná Korea, sa taktiež zdánlivo angažovala a žiaden, žiadna poprava od decembra 1997 nebola vykonaná. Nedávny e, rozsudok Ústavného súdu e, nás však znepokojuje a naozaj ho lutujeme. Chceme, aby komisia a rada videli toto ako e, postup proti ľudskosti aby to bolo bodom rozhovorov EU Južná Korea vládu a prezidenta treba v Južnej Kúreji vyzvať k tomu, aby sa zasadzovali za zrušenie, aby sa e, rozhodlo o moratóriu v zmysle rozhodnutia OSN. Bolo už 59 popravených, niektorí z nich boli politickí väzni. Ďakujem. Ďakujem. A teraz za navrhovateľov pani Lochbiller. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Politika odstraňovania trestu smrti je veľmi úspešná súčasť európskej zahraničnej politiky. Vidíme to v rokovaniach o prístupe, pri bilaterálnych rokovaniach, ako aj v rámci OSN, kde stále viac štátov sveta sa spolu rozhoduje vysloviť moratórium alebo celkom odstrániť, zrušiť trest smrti. Juhokorejská republika bola doteraz donedávna súčasťou týchto štátov, ktoré v praxi túto ponižujúcu formu trestu nepoužívali. Teraz naše dnešné uznesenie je vyjadrením obavy znepokojenia, že rozhodnutie Juhokorejského ústavného súdu, ktoré hovorí o tom, že popravy sú zlučiteľné s ich ústavou, prišlo v čase, keď e, dojde k možnému novému používaniu trestu smrti a preto vyzývame vládu Južnej Korei, aby spravila všetko preto, aby vyhlásila a prijala právne záväzné moratórium výkonu trestu smrti. V celiach smrti je to tiež ešte 55 ľudí a potom vyzývame k druhému kroku, ak by juhokorejský, aby juhokorejský parlament prijal zákon o odstranení o zrušení trestu smrti. Treba hodnotiť pozitívne, že aj v rámci juhokorejskej spoločnosti vzniklo hnutie, ktoré sa zasadzuje za to, aby E, sa prijal zákon na zrušenie trestu smrti a toto hnutie by sme tu mali podporovať. Ďakujem. Ďakujem a teraz za politické skupiny. Najprv kolega Valeza. E, ďakujem veľmi pekne. Konstitúcie. Rozhodnutie juhokorejského súdu je prekvapujúce. Ľudský život je hodnota, ktorú by mal chrániť zákon a právny systém, ktorý e, umožňuje trest smrti, je znakom pokritectva. Je tu veľa argumentov proti takémuto spôsobu výkonu ich spravodlivosti kľúčovým argumentom je to, že je to nezvratiteľný trest, e, konečný trest, ktorý odoberie človeku všetko, čo kedy mal, a to je jeho život. A súčasne je tu aj zodpovednosť zo strany popravcov alebo vykonávateľov trestu smrti, ak dojde o popravu nevinného človeka. My dúfame, že toto rozhodnutie uh, E, nezvráti súčasnú situáciu, keď sa v Koreji trest smrti nevykonával. Ďakujem. Teraz, kolega, teraz ďalší e, kolega. Ďakujem, e, pán predseda. Južná Korea je jeden z našich hlavných obchodných partnerov a je to aj krajina, s ktorou sme vyjednali dohodu o voľnom obchode a máme voľný prístup na vzájomné trhy, takže naše obchodné vzťahy sú skutočne vzorové a vynikajúce. A preto nás prekvapuje, že sa tak veľmi e, rozchádzame v otázke základných ľudských práv a trestu smrti. Trest smrti by mal byť zakázaný a v, na medzinárodnej aréne Európska únia vždy e, presadzovala zrušenie trestu smrti a preto by sme mali podporiť občianske hnutie v Južnej Koreji, ktoré sa pokúša a usiluje o zrušenie trestu smrti. Ja dúfam, že spravíme všetko preto, aby sme to dosiahli a Európsky parlament nadobudol nové právomoci v našej obchodnej politike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 E, zákony, tak žiaden z nacistických zločincov zodpovedný za smrť miliónov nevinných ľudí by nebol odsúdený na trest smrti. Nepočul som nikoho, kto by kritizoval takéto rozsudky Norimberského senátu. Musíme reagovať úmerne vine páchateľa. Keď hovoríme o genocíde, ku ktorej došlo v Európe, tak vieme, že pomerný trest, aký je pomerný trest za to, aj v Európe akademici hovoria o a diskutujú o preventívnych aspektoch tohto trestu, ale to nie je kľúčový argument. Európa sa od, odvrátila od trestu smrti demokratickým rozhodnutím, ale musíme rešpektovať rozhodnutia druhých v tejto otázke a preto som za to, aby sme diskutovali s Koránmi v eh, demokratickom duchu. Kolegyňa Rozbachová tu žiaľ nie je a tým sme vyčerpali zoznam rečníkov za politické skupiny. A teraz dávam ešte slovo kolegovi Migalskému na jednu minútu. E, ospravedlňujem sa za toto meškanie. Ja si myslím, že by sme nemali zasahovať v tejto otázke a to z dvoch dôvodov. Poprvé, pretože Južná Korea je demokratický štát a rozhodnutie jej ústavného súdu je právne rozhodnutie a preto nie, nie je e, e, tu na hrozba, že by sa uplatňoval tento trest v politických prípadoch. E, je pravdepodobné, že sa bude uplatňovať len na pachateľov trestných činov. A hrdelný trest má aj odstrašujúcu funkciu. A Skutočne môžeme povedať, že trest smrti je najväčším odstrašujúcim trestom, ktorý chráni životy nevinných ľudí a preto by EÚ a EP nemal zasahovať do tejto otázky, e, ktorú riešia juhokorejské úrady a orgány. Ďakujem veľmi pekne. A teraz sa dostávame ku Catch the Eye. Prvé rečníkom je pán Sonek. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Je pre nás smutné vidieť rozhodnutie Ústavného súdu Južnej Korei. Toto rozhodnutie je krokom späť a vedie k situácii, ktorá vládla v tejto krajine dávno, pretože Južná Kórea už neodsúdila na trest smrti alebo nevykonala trest smrti Eh, už 14 rokov a v celách smrti je 57 ľudí. Takže musíme byť veľmi kritickí k tomuto rozhodnutiu ústavného súdu. Južná Korea je ekonomickým lídrom v regióne a mala by byť aj majakom, eh, svetlom, ktoré je vzorom pre ostatné krajiny v tomto regióne. Trest smrti nie je odstrašujúci prostriedok, nevedie k zníženiu trestnej činnosti Ďakujem veľmi pekne kolegovi Sonigovi. A teraz pán kolega Paška. Vážený, trest smrti je téma, ktorá bude živá dovtedy, kým sa v ľudskej spoločnosti budú skrývať beštie, vrahovia, žijúci s vedomím, že oni môžu ľudí mučiť, týrať a vraždiť, lebo slabá a impotentná spoločnosť sa nedokáže vysporiadať ich zverským konaním. Každá z obetí týchto netvorov mala rovnaké právo na život, ako my všetci, až do chvíle, kým jej neskrížila cestu takáto obluda, zločinec ktorý len podľa svojej zvrhlej chuti naložil s jej osudom človeka bez práva na milosť či obhajobu. kórejský ústavný súd vyriekol stanovisko že trest smrti nie je v rozpore s kórejskou ústavou. vecne tak zhodnotil právny stav. to že sa politické elity v európe v našom mene takejto cesty zriekli však neznamená že aj my sme sa stali lepšími ľuďmi alebo že naša spoločnosť je humánnejšia nie hnusné vraždenie slušných ľudí brutálnymi netvormi v európe rovnako ako v kórei neprestalo rozdiel je len v tom že európske beštie sa hrdelného trestu obávať nemusia. vážený ja rešpektujem náš model vychádzajúci z európskeho dohovoru o ľudských právach ale som presvedčený že skôr ako ho budeme vnucovať okolitému svetu mali by sme sa uistiť že je pre slušných ľudí naozaj lepším riešením a že aj teraz na, zaniec by som, na záver catch the eye by som chcel poprosiť, pani kolegyňu Šidlisku. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcem vás upozorniť na tú skutočnosť, že aké je to zarmucujúce oboznámiť sa s rozhodnutím Ústavného súdu v Južnej Koreji, v 97. roku sa uskutočnil posled, výkon, posledný, výkon posledného trestu smrti a teraz tu máme rozhodnutie ústavného súdu, ktoré hovorí, že tri smrti neprotirečí ľudskej dôstojnosti a ústave Južnej Korei. Najvyšší súd povedal, že spoločnosť je tiež za trest smrti a nás to zarmucuje, pretože Južná Korea je ekonomickým lídrom v regióne a mala by byť aj príkladom a vzorom pri akceptovaní ľudskej dôstojnosti a práva na život. Ďakujem veľmi pekne kolegyni Škridliskej. Tým sme skončili e, našu debatu a na záver dávam slovo komisárovi Potočníkovi. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, vážení poslanci. Boj proti trestu smrti je základom E, ľudskoprávnej politiky EÚ. EÚ si myslí, že hrdelný trest je neludský trest, ktorý neodstrašuje od páchania trestnej činnosti, ale odstránenie trestu smrti posilňuje ľudskú dôstojnosť. Ve, mohli sme s radosťou privítať pozitívny vývoj v boji proti trestu smrti. V januári tohto roku Mongolsko vyhlásilo moratórium na trest smrti a v roku 2009 Burundi, Togo a Nové Mexiko e, zrušilo trest smrti. V roku 2007 e, valné zhromaždenie OSN prvýkrát prijalo rezolúciu, ktorá vyzýva štáty, aby ustanovili moratórium alebo zrušili trest smrti. Teda, aby buď vyhlásili moratórium na výkon trestu smrti a smerovali k zrušeniu trestu smrti v tomto duchu EÚ bol samozrejme rozčarované z rozhodnutia Ústavného súdu Južnej Korei z 25. februára. Oddeleným hlasovaním 5 ku 4 došlo k rozhodnutiu, že trest smrti je v súlade s ústavou Južnej Korei. Vieme však, že tento prípad sa týkal výkladu korejskej ústavy Nebolo to politické rozhodnutie o tom, či sa má zachovať trest smrti. Taktiež si všímame aj vyjadrenia troch z piatých e, sudcov, ktorí povedali, že je to v súlade s ústavou. Sudca Likenkorn a Minchianky jasne povedali, že treba obmedziť používanie trestu smrti a trestných činov, na ktoré sa môže tento trest vzťahovať. A sudca Son Kwan povedal, že akékoľvek rozhodnutie o treste smrti má byť predmetom verejnej diskusie a konania zo strany zákonodarcu. Súd aj naďalej E, vydáva tresty smrti. Južná Kórea mala moratórium na, trest smrti, na výkon trestu smrti od roku 1997. Nie sú príznaky toho, že by rozhodnutie ústavného súdu ovplyvnilo toto moratórium. Vítame rozhodnutie Južnej Kórei zachovať moratórium výkonu trestu smrti a súčasne valné zhromaždenie a jeho rezolúcia povedalo, že moratórium treba chápať nie ako koniec e, snahy, ale ako krok na ceste k úplnému zrušeniu trestu smrti. A preto EÚ vyzýva e, e, Národné zhromaždenie Južnej Koreji, aby čo najskôr prijalo kroky na zrušenie trestu smrti, Korejská republika je regionálnym vodcom v oblasti ľudských práv v Južnej Ázii a zrušenie trestu smrti by len potvrdilo oddanosť Koreji k podpore a k presadzovaniu ľudských práv. Ďakujem. Ďakujem komisárovi Potočníkovi a na záver máme 5 E, e, návrhov uznesenia. Týmto debatu končím a potom budeme hlasovať o uzneseniach. Začíname s prípadom Tilada Šalita. Je tu